30 hlasov bol rozdiel. Takže aj keď to na monitore nebolo e, jasne vidieť, je mi to ľúto, ale preto to teraz nebudeme meniť. Dobre, e, možno pri ďalšom hlasovaní e, sa to zobrazí tak, aby to všetci na obrazovkách videli. Ďakujem pani Beres za túto pripomienku. Takže budeme teraz hlasovať o počtoch stálych výborov návrh konferencie predsedov, odsek 1, bod 3 výbor pre medzinárodný obchod. Máme pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme. Otváram hlasovanie. la votazione è chiusa končím hlasovanie prijaté potom celé rozhodnutie ako celo kto je za kto je proti zdržali sa prijaté ďakujem Áno, program teda je stanovený tak, ako bol schválený. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám tu pripomienku k rokovaciemu poriadku. Zdá sa, že e, tu nefunguje technické zariadenie v E, pokiaľ to zvonenie e, nefunguje na našej chodbe, kde my sídlime, kde máme naše kancelárie, takže mm, chceli by sme, aby sa to mm, opravilo. Absolutamente sí. Mandiamo inviamo. No samozrejme, samozrejme. Pošleme tam nejakého technika, ktorý to môže preveriť, ak sú tam nejaké technické problémy. Takže ešte raz k programu vystúpenie rady a komisie k programu malckého predsedníctva rady. Sì, per forza.